E, vítajte, ďakujeme. Grazie, onorevole Van Orden, ancora un... Ďakujem, pán Van Orden. A ešte raz tu vítam zástupcov Európskeho parlamentu. Vždy budete vítaní v Európskom parlamente. A teraz na záver e, tejto rozpravy o prípravy zasadnutia Európskej rady 25. a 26. má slovo pán prvý podpredseda komisie, pán Timmermans. Dovolte mi zareagovať na niektoré pripomienky, ktoré tu ozneli najprv v Grécku ja trvám na tom, že komisia nadalej ehm, bude pokračovať vo svojom úsilí nájsť kompromis, ktorý je priateľný pre všetkých, e, ktorý vychádza z myšlienky, že nesmieme už nechať ľudí v Grécku viac trpieť a nájsť riešenie e, týchto problémov. Tí z vás, ktorí ste argumentovali hlavne pán Nato a pán Lepen, e, že ste priatelia gréckého ľudu a argumentuje proti euru a že Grécko má opustiť eurozónu, mali by prehnotiť svoje priateľstvo alebo svoje stanovisko, pretože grécko ľudia vo veľkej väčšine nechcú opustiť eurozónu a chcú nájsť riešenie v eurozóne. A keď e, sa vyhlasujete za také veľkých priateľov gréckých ľudí, tak možno by ste mohli postupovať aj podľa ich múdrosti v tomto. A teraz vidím, že niekto sediaci vedľa pani e, Le Pen e, naznačuje, že som úplne bláznivý. A v každom prípade s, um, pri priateľa ako ste vy by som radšej eh, mal nepriateľov. A ďalšia téma, ktorá ma eh, prekvapila, je, že pán Notol sa stiažoval na to, že jeho poslanci nemohli prísť do Európskeho parlamentu do eh, včera kvôli strajku a ja som myslel, že táto strana sa snažila čo najviac, aby sa zbavili Európskeho parlamentu tak nemôžete mať všetko. A ja um, dúfam, že všetci um, britskí poslanci uh, nezabudnú na svoje uh, výborné dedictvo od toho, že sú otvorení voči svetu a že sú dosť uh, um, sebavedomí na to, že uh, nepotrebujú potrebujú um, budovať uh, uh, brány uh, okolo hraníc Európy a uh, tu sa dostávam k druhej téme e, migrácie. Buď nájdeme európske riešenie, alebo nenájdeme riešenia a budeme ďalej pracovať, ktoré máme dnes. E, to je moje hlboké presvedčenie. Myslím, že aby sme vytvorili dojem, že keď ľudí e, vytesníme von, vyriešime tým problém, to nie len morálne podozrivé, ale je to politicky nemožné, že sa dostane. My nie sme Austrália, nie sme v strede oceánu a nemôžeme uplatniť tie isté riešenia. A mimochodom, čo poviete rodine utekajúcej pred vojnou v Damasku alebo v inom mieste v Sýrii alebo inde? Nemáte právo na azyl, máte tam ostať? Mm, majú vás tam zabiť? Nie, ostaňte v regióne, áno Povedzte to štátom ako Jordánsko a Libanon, kde jedna štvrtina obyvateľstva sú utečenci. Musíte si prednotiť túto myšlienku, že keď ľudí necháme vonku, tak vyriešenie ten problém. Európa sa musí ujať svojho e, zodpovednosti nájsť udržateľné riešenie na základe našich hodnot. Ak e, my spochybňujeme naše hodnoty v tejto téme, tak ich spochybňujeme vo všetkých ostatných témach, ktoré musíme riešiť vrátane e, tém, ktoré sa týkajú našich vlastných občanov. Takže ja žiadam radu, aby zajtra postupovala podľa argumentácie komisie. Dajte nám lepšie argumentáciu, dajte nám lepšie riešenie, alebo postupujte podľa našich argumentácie. A komisia sa bude držať svojho návrhu a e, cítim sa byť posunený dnes stanoviskom väčšiny parlamentu, aby som sa držal tohoto e, stanoviska a my sme e, v minulosti sa snažili e, to riešiť dobrovoľnými programy a tieto zlyhali a teraz je to otázka morálnej bezúhodnosti, aby sme to vedeli, aby sme z toho vyvodili správne záver závery a e, ja e, si želám, aby e, sa členovia Európskej rady z toho inšpirovali a brali to vážne. K tej konkrétnej otázke, ktorú vedol pán Verostat z Maďarsku, komisia teraz vedie blízke konzultácie, aby zistila prečo a čo sú tie technické dôvody a tak ďalej. Nie sme si istí ani, že by nastalo prerušenie, teda sú tu rôzne povesti, tak musíme zistiť, čo sa deje. Určite budeme vyžadovať od všetkých členských štátov, aby E, aplikovali pravidlá. Ak nastane núdzová situácia, sú e, náznaky, že e, Maďarsko čelí naliehavému a náhlemu prílivu utečencov a môže také niečo nastať. Máme k dispozícii nástroje, aby sme pomohli členskému štátu riešiť takúto situáciu, ale jednoducho zastaviť príjmanie týchto ľudí nie je povolené v Európskej únii. My sme tu na pomoc členským štátom, my sme odhodlani po Maďarsku a samozrejme hovoríme s nimi o tom, ale ale my e, naliame na členských štátoch, aby jednoducho e, rešpektovali tie pravidlá, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Takže budeme to spolu s Maďarskom sledovať. Nakoniec, pán predseda, chcem zopakovať mene komisie, že táto Európska rada musí um, prijať dôrazné kroky vpred vo veci um, migrácie. Ak nerozhodneme dnes, tak viac ľudí zomrie a ne, uh, začne plniť pravidlá, nebudeme schopní začať plniť potrebné opatrenia, ktoré potrebujeme prediskutovať v júli a komisia sa odvolá a e, Jean-Claude Juncker e, bude e, vyzývať všetkých členov rady, aby sa ujeli tejto zodpovednosti a po to s silnou podporou Európskeho parlamentu. A teraz za radu má slovo pani Kalnina Lukaševic. Mikro. Paldies, godātais priekšādātāja kungs, komisijas pārstāvis, godātie deputāti. Vážený pán podpredseda komisie, vážení poslanci, ďakujem za túto rozpravu. Prvá vec, migrácia. Ako som už povedala, rada chce dosiahnuť vyvážené a dlhodobé riešenie a ja viem, že komisia určite dostane svojim návrhom, ale mm, a určite toto je vlastne ten najlepší spôsob, nie je najlepší spôsob riešenia, riešenia problémov, len, len bo, riešiť symptómy. E, čiže je treba e, budovať e, dlhodobé riešenia, a keď e, je povodeň, tak najprv treba e, zachraňovať situáciu pomocou vedier, ale potom treba nájsť dlhodobé riešenie. Čiže je iba pomôcť skutočne tým, ktorí naozaj potrebujú pomoc a nikto nespochybňuje potrebu e, posilniť rozvojovú spoluprácu. Nikto nespochybňuje potrebu spolupráce s tranzitnými a s krajinami pôvodu v prípade boja proti obchodníkom s ľuďmi. Avšak musíme, o tom dis- musíme diskutovať o tom najlepšom možnom riešení. Musí byť eh, riešenie, ktoré bude dlhodobého charakteru a také, ktoré funguje. A zároveň rada vždy bola pripravená reagovať. My sme aktívne pracovali na implementácii opatrení, ktoré boli schválené na Európskej rade v apríli, aby sme zabránili ďalším umrtiam v Stredomorí. My sme podporili aj trojnásobenie rozpočtu pre Frontex. Členské štáty takisto poskytli ďalšie technické prostriedky e, pre tieto operácie, čo pomohlo zachrániť mnoho životov v Stredomorí, aby sa neopakovala tragédia zo začiatku roku roku. A ako som spomenula, rada sa e, dohodla na spustení operácie v Trenomori v rámci spoločnej bezpečnostnej zahraničnej politiky a Rada takisto chce zlepšiť svoju spoluprácu s krajinami pôvodu aj tranzitnými krajinami a rada musí nájsť úplné komplexné riešenie v oblasti migrácie ako takej. A teraz pokiaľ ide o Grécko, ja chápem tú netrpezlivosť zo strany Európskeho parlamentu. Všetci sa dívame netrpezlivo na Grécko a ja chápem a súhlasím s tým, že situácia nie je jednoduchá, ale musíme umožniť Grécku, aby nám všetkým ukázalo, že je schopné ponúknuť e, plán reforiem a je schopné ho implementovať. E, zajtrajšia schôdza dúfam, že prinesie pozitívne správy nikto e, sa neutopí, pretože e, vošiel do vody, ale práve preto, že v nej zotrvá príliš dlho a preto musíme pomôcť Grécku dostať sa z tejto vody, ktoré sú už pridlho. Mm, po, vieme, že tieto rokovania sú často bolestivé, ale aj zo skúsenosti v mojej krajine môžem povedať, že ľudia dokážu e, uznať e, komplexnosť e, riešení, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie stability a prosperity svojho národa. Preto potrebujeme dlhodobé riešenia, nie agóniu a stagnáciu. Myslím si, že je to vzájme nás všetkých, aby sme videli silnú, zjednotenú, ekonomicky fungujúcu Európsku úniu. A jednoducho mať e, zjednotenú eurozónu a v nej stabilnú ekonomiku. Preto musíme prekonať prekážky, musíme konať e, odhodlanie statočne a urobiť to, čo urobiť treba. A agenda Európskej rady tá obsahuje aj dôležité otázky, ktoré sa týkajú ekonomickej správy vecí v Európskej únii, takisto aj správa predsedníctva, odporúčania pre jednotlivé krajiny, takisto posilnenie e, zvonkajšej a vnútornej bezpečnosti EÚ. Všetky tieto veci sú spolu prepojené. E, ďakujem vám za túto dnešnú rozpravu a dovolte, aby som využila túto príležitosť, aby som sa poďakovala veľmi srdečne za veľmi plodnú spoluprácu počas lotišského predsedníctva. Naozaj mali sme veľmi dynamické riešenia, snažili sme sa nájsť rôzne riešenia na rôzne problémy a dosiahli sme konsenzus v mnohých dôležitých otázkach. Za to všetko by som sa chcela poďakovať. E, prichádzajúce luxemburské predsedníctvo aj EÚ prajem všetkým e, veľmi, e, trošku kľudnejších 6 mesiacov, než sme mali my, menej kríz a viac prosperity. Predseda, ďakujem pekne. Aj parlament eh, by chcel prispieť eh, alebo poďakovať sa teda odchádzajúcemu predsedníctvu za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme mali za posledných 6 mesiacov vášho pôsobenia v predsedníctve. Ďakujem pekne, týmto je rozpráva ukončená. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară. Pokračujeme v našom programe. Než začneme, pán Glezos sa hlási o slovo. On požiadal o faktickú pripomienku. Máte slovo, pán Glezos. Δεν ζήτησα λόγο για διαδικαστικό θέμα, ζήτησα το... Ja e, som nežiadal k m, programu dňa slovo, ale e, chcem povedať niečo k predchádzajúcej e, rozprave. Bolo mi sľubné, že dostanem e, slovo, ale nedali mi slovo napriek tomu. A to je problém. Ja som žiadal to, aby som minútu niečo povedal a povedali mi, že áno, že budem môcť vystúpiť a potom nakoniec som nedostal to slovo. A čo mám teraz robiť? A ako to chápem, problém je v tom, že Posledná rozprava bola príležitosť pre vedúcich e, politických skupín, aby vystúpili. Takže to bolo kolo vystúpení vedúcich politických skupín. To znamená, že žiadny poslanec e, ne e, mal dostať slovo, ale keby tam bola možnosť, tak by ste dostali slovo a mohli by ste vystúpiť. Ale môžete teraz hovoriť. Môžem teda vystúpiť teraz, pán predseda? Da, puteți să luați cuvântul. Ana, môžete teraz vystúpiť. Θέλω να Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem opýtať otázku, k ktorú zaujíma, ktorá zaujíma mnohých všetkých kolegov a tá je eh, aktuálna pre eh, celú Európu, či chcem byť demokratické a či budeme rešpektovať eh, vyhlásenú voľu národa, áno alebo nie. Gréci išli k voľbám a rozhodli, že nechcú mať viac pozíčok a nechcú pokračovať na ceste úsporných opatrení a chcú si e, formovať vlastnú budúcnosť a to je otázka, ktorú sa chcem pýtať vás. A e, k veci demokracie budeme e, rešpektovať tú vyhlásenú voľu ľudí bez ohľadu na to, z ktorého sú štátu. Gréci sa rozhodli, že chcú um, tvoriť uh, svoju vlastnú um, budúcnosť a veriteľia im to odopierajú. Tie um, vyjednávania nikam nevedú a jediné riešenie je nie je v podriadovaní a v uzavretí memoranda. Samozrejme, my zaplatíme naše dlhy a keďže ja odídem e, z Európskeho parlamentu o 20 dní, chcem, e, aby každý si vzal túto otázku k srdcu a konzultoval to a pozrel sa do svojho svedomia a odpovedal na to a dúfam, že táto otázka vás bude prenasledovať potom, ako odídem. Direkt la următorul punct pe ordinea de zi și este raportul domnului Fernandez a domnului Bulman. Budeme pokračovať ďalej našim programom a to je správa pána Fernandeza a pána